Ďalším bodom dnešného programu je otázka na ústne zodpovedanie. Týka sa to témy program Inteligentná energia. Hneď dám aj slovo prvému spravodajcovi. Pani Kavaj, máte dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážený pán komisár. Rada by som sa chcela poďakovať za príležitosť môcť nadniesť túto problematiku aj vo vzťahu ku komisii. Ide o tému inteligentnej energie. Využívanie obnoviteľnej energie je veľmi dôležitá oblasť, pokiaľ ide o vytváranie nových pracovných príležitostí. Európska únia uplatňovala stratégie a legislatív v tejto oblasti, ktoré boli skutočne ambiciózne, avšak všetky politiky ako také potrebujú mať aj podporné nástroje na regionálnej úrovni a tento program a agentúra, ktorá s týmto programom súvisí, prispeli veľkej, veľkou mierou smerom k implementácii legislatívy súvisiacej s obnoviteľnou energiou a týmto sa vlastne podporili inovatívne projekty predovšetkým pokiaľ ide o aktivity, ako napríklad pakty miestnych grémy alebo vlád na regionálnej úrovni. Tieto sú veľmi pozitívne a tieto programy v období krízy, ako aj iné podobné programy e, podobného zamerania sú veľmi prospešné. Chcel by som sa spýtať komisie nasledovnú otázku. Čo komisia plánuje uskutočniť v tom zmysle, aby zabezpečila pre tento program inteligentnej energie relevantné miesto pre obdobie roku 2013 až 2019. A druhá otázka, ako plánuje komisia zlepšenie tohto programu? A ďalšia otázka je, ako táto inteligentná energia a s ňou súvisiaci program chce byť financovaný aj v horizonte 2020 a aké finančné prostriedky sa chcú na to vyčleniť. Ďakujem a teraz zostane slovo pán Watson, máte dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pani predsednička, Európska únia funguje najlepšie, keď zoberie čo možno najmenej peňazí a spolupracuje s miestnymi úradmi a inými agentúrmi a vymeniajú si overené postupy a z časti financujú politické projekty, poli, politiky a projekty s nimi súvisiacimi. E, tento program inteligentnej energie a Európska agentúra pre schopnosť sú veľkými príkladmi, pokiaľ ide o boj proti e, zmenám životného prostredia. Takže komisia bude, hádam, súhlasiť, keď podporíme zastavenie takého programu, ktorý jednoducho nevedie k tomu, aby sme dostali našim záväzkom v protokole. Komisia v tejto oblasti pracuje, e, posilňuje viaceré finančné programy. Pán komisár Oettinger včera naznačil, že program Inteligentnej energie Európa sa môže dostať do horizontu 2020, ale my chceme vedieť, či tu budú aj nejaké konkrétne kroky, či to skutočne zabezpečí tú viditeľnosť, ktorú mal aj program IEE. E. Chceme spolupracovať s občianskými spoločnosťami, budú tieto rovnako intenzívne pracovať ako aj predtým, ako povedala pani Kalajo uviedla, že tu bolo skutočne možné dosiahnuť pakovým efektom veľa peňazí s relatívne malou sumou a týmto sa zlepšili napríklad infraštruktúra dopravy, energetické e, budovy a takisto produkcia obnoviteľnej energie, ktorá sa dostala do sieť. Ak takéto programy by sa jednoducho vytratili, tak by to bolo veľkou stratou pre celú paletu aktivít, ktoré podporujú úsporu energie. A myslím si, že otázka, ktorú sa tu poslanci pýtajú, je nasledovná. Ako komisia, komisia kde sa komisia stratila v snahe dosiahnuť e, obnoviteľnú energiu? Prečo sa tu dávajú peniaze do distribučných sietí plynovodov, takých spoločností, ktoré zarábajú už miliardy a nesleduje skôr tú víziu dosiahnutia cieľu v kontexte obnoviteľných energií, kde sme sa napríklad zastavili, e, kde sme sa napríklad dohodli na znížení emisí o 18 Ďakujem pekne, teraz zostane slovo pán Turmes. Pán Lewandowski, ja som skutočne nahnevaný. Nahnevaný nie na vás, ale na všetkých tých, ktorí e, v generálnom riaditeľstve pre výskum a energia jednoducho jeden z najzmysluplnejších krok, na ktorý sme kedykoľvek mali v rozpočte Európskej únie, že toto chcú celé zrušiť a vypustiť. Štúdie, ktoré hovoria o veterných elektrárniach na mori, alebo keď tu hovoríme o smernici o energeticky úsporných budovách, keď hovoríme o sieťach medzi progresívnymi starostami v Európe, a mohol by som takto pokračovať, prečo všetky tieto pozitívne prvky takýchto programov by mali byť takýmto spôsobom zničené. A keď napríklad pán Oettinger a jemu podobný neprídu s konkrétnym projektom, tak my ako poslanci parlamentu budeme nútení aby sme ten starý program, ktorý sme tu mali, znovu oživili a podporili aj celý horizont do roku 2020 práve takýmto projektom, ktorý bude separátny, zacielený na výskum, ale predsa len inovatívny. A tí kolegovia, ktorých tu máme teraz v tejto miestnosti, presne vedia, čo tu spomínam a že potrebujeme konkrétnu písomnú odpoveď od pána komisára Oettingera. Myslím si, že takéto zrušenie tohto programu je absolútne zlým riešením v časoch, keď chceme získať občanov a občanky Európy pre našu myšlienku. Máme tu predsa ľudí, ktorí sú ešte motivovaní pre našu myšlienku, takže nemôžeme ich takýmto spôsobom dať bokom. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz zostane slovo pani Riera. Ďakujem pekne, pani predsednička. Moja politická skupina celkom jasne požaduje navýšenie financií do rozvoja a výskumu, pokiaľ ide o obnoviteľné energie. A to aj v kontexte viacročného programu. Takýmto spôsobom sa dá prispieť k cieľom našej energetickej politiky, a to tak z hľadiska e, úspory energie, ako aj využívania obnoviteľných energií. Máme tu dve veľmi dôležité opatrenia. Jedno sa týka podpory tých nástrojov, ktoré môžu umožniť, umožniť, aby sa takéto energie dostávali ľahšie na trh. A na druhej strane chceme eliminovať technologické prekážky, ktoré by sa mohli na trhu objaviť a ktoré by umožňovali využívanie ďalších investícií, aby sa tieto technológie zkrátka všetky využívali. Program IEE e pokrýva všetky tieto ciele a to v úspešnej podobe. Nakoniec sa to ukazuje v jednotlivých analýzach. Je to program, kde je jasne vidieť aj podporu malým a stredným podnikom. To je dôvod, prečo chcem práve v tejto chvíli poukázať na to, že naša politická skupina podporuje tieto programy a my sa zavezujeme, že celkom jasne vyčleníme finančné prostriedky na uskutočnenie takéhoto programu. Ďakujem pekne. Teraz dostane slovo pán Paksas. Ďakujem pekne vážení kolegovia, vážená pani predsednička. Program Inteligentná energia Európa vytvoril podmienky na to, aby podniky a jednotlivé krajiny mohli vytvárať štúdie trhov, ktoré by mohli zaznamenať zmeny v tejto oblasti. To je celkom jasný krok smerom dopredu. A Týmto spôsobom bojujeme proti plýtvaniu energie a chceme dosiahnuť jej šetrenie. Ale keď tu skutočne hovoríme o inteligentnej energii, tak by sme mali možno vychádzať z iných princípov, keď hovoríme o veternej energii, slnečnej energii alebo vodnej energii, tak by sme sa mali snažiť hľadať aj ďalšie alternatívne zdroje energie a aj ostatné programy by mali byť zamerané práve na tejto oblasti. Mali by sme podporovať udržateľné technológie, e, ktoré produkujú energiu a takisto podporovať aj obnoviteľné zdroje energie. Musíme dnes skutočne robiť ambiciozne projekty, implementovať ich Nemali by sme zabudnúť na energiu z vodíka, ani na jadrovú energiu novej generácie. My sme tí, ktorí rozhodujú a od týchto rozhodnutí závisí aj budúcnosť našej planéty. My by sme si takéto princípy mali vziať k srdcu a snažiť sa na ne prizerať. Ďakujem pekne. A teraz má slovo pán komisár. Thank you, Mrs. President. I all... Ďakujem pekne, pani predsednička. Všetky tieto otázky, ktoré boli položené a tie komentáre vyjadrujú vlastne jasné znepokojenie, ktoré sa týka budúcnosti programu, ktorý veľmi významným spôsobom prispel k energetickej účinnosti a k E, využívaniu obnoviteľnej energií v Európe. Preto vás chcem ubezpečiť, že ten záväzok, tá odhodlanosť ostane a že by sa to malo vlastne posilniť aj z finančného hľadiska budúcnosti. E, argumenty samozrejme boli predložené, prezentované, objasnené a spomínalo sa to, že aká je tam vlastne pridaná hodnota inteligentnej energie a celkového tohoto programu program Inteligentná energia Európa. A čo ja musím v tejto súvislosti povedať, že nejde tu o iba niečo subjektívne, ide tu o to, že je to potvrdené vlastne aj externým hodnotením samotného programu. Takéto niečo sme, takúto štúdiu sme dostali prednedávnom a už som mohol na úvod z toho citovať, že vlastne je to relevantné a užitočné čo sa týka riešenia problémov a bariér, ktoré sa týkajú využívania udržateľných energií. To znamená, že program dokázal podporiť viac ako 500 projektov, 50 z nich sa týkal malých a stredných podnikov a to odzrkadluje to, čo hovoril pán Paxas. Dôležité je sa zamerať na také dve, dva veľmi úspešné prípady, ktoré sú úplne typické a tu ide o dve, dva podniky. A tá hlavná otázka sa netýka tak um, minulosti a prítomnosti, ale skôr budúcnosti. Moja odpoveď na to, čo bolo povedané, je, že vlastne musíme sa snažiť dosiahnuť viaceré ciele. To znamená, že energetická účinnosť, obnoviteľné zdroje energii, to, to je jedna časť cieľov. Zároveň musíme sa snažiť zodpovedať otázku eh, bezpečnosti dodávok energií a udržateľnosti energií. To je otázka, ktorá je dôležitá aj z hľadiska verejných zdrojov a bolo to veľmi relevantné v roku 2009, keď sme zažili krátenie eh, dodávok plynu eh, kvôli sporu ktorá, a plyn nešiel cez Ukrajinu. Toto sa veľmi konkrétne dotýkalo domácnosti, to znamená, že tu je dôležité posúť tejto oblasti rozdeliť e, finančné prostriedky na to, aby sa posilnila energetická účinnosť, ale zároveň nutné investovať do energetických sietí, do transportných sietí, lebo toto je veľmi dôležité z hľadiska bezpečnosti dodávok energii. a zároveň je to dôležité z hľadiska solidarity na kontinente, ktorý je taký e, veľmi závislý od dodávok z tretich štátov. A častokrát si uvedomujeme, že toto je veľmi zásadná vec a uvedomujeme sa, aká je sila monopolov. Musím povedať, že nie je to úplne moja oblasť, ale zaoberal som, zaoberal som sa tým ešte predtým, ako som prišiel dnes na plenárne zasadanie. Sú tu určité obavy, že či sa zabezpečí dostatočná koherentnosť medzi výskumom, inováciami a aktuálnym dianím na trhu. Práve preto komisia vytvorila program, ktorý sa týka týchto aktivít a tu je veľmi dôležitá komponenta energetiky a to spadá pod nový rámcový program a musím povedať, že toto je vlastne taká snaha, aby sa to zapracovalo do viacerých e, programov a bola to taká požiadavka, aby sa to stalo súčasťou vlastne všetkých našich krokov a máme tu taký program alebo taký cieľ, ktorý sa volá Horizon 2020. A to je vlastne to východisko, e, pri ktorom som začal ako človek zodpovedný za rozpočet. Musím povedať, že áno, súhlasím, je to e, malý objem e, finančných prostriedkov 743 miliónov eur, a, ale bol tu jasný vplyv, jasná sila, videli sme, čo je možné dosiahnuť prostredníctvom takéhoto malého objemu prostriedkov. Už sme hovorili o energetickej účinnosti, hovorili sme o obnoviteľných zdrojoch energií, to je dôležité posilniť v rámci rozpočtu, ktorý nerastie. A detaily bude nutné dopracovať v roku 2012, ale ja už viem teraz, že sa to posilní a je to jedna z mála kapitol ako časti rozpočtu, kde sa má zaznamenať rast budúcnosti. Lebo väčšinou v ostatných kapitolách buď sa prostriedky zamrzia, alebo zamr- zamrazia. No a musíme si uvedomiť, že toto sa týka mnohých oblastí ako kohézia a polnospodárska politika. No a máme tu teda program Horizon Horizont 2020, ktorý bol schválený na konci novembra. Detaily budú znamené v dohľadnej dobe a možno, že potom sa môžeme zaoberať jednotlivými detailami, keď sa to bude celé implementovať. A tu vlastne nastáva aj úloha pre výkon agentúry pre konkurencieschopnosť a inovácie ale je tu externé hodnotenie, ktoré naznačuje, že je to veľmi dôležitý, veľmi užitočný orgán a preto sú tu aj tie agentúry, ktoré zohrajú určitú úlohu, ich úloha sa musí posilniť. A nie je to len náš pocit, je to externé hodnotenie programu Inteligentná energia 2 a potom program, ktorý sa týka konkurenteschopnosti inovácií. Toto sú veci, ktoré by mali mať lepšiu pozíciu z finančného hľadiska v rámci programu 2014-2020 a tu sa dostanem mojej časti zodpovednosti, teda na strane rozpočtu, že to nie je iba heslo, ale je to jasný náznak toho, že čo sa týka finančného hľadiska, tak je pre nás veľmi dôležité posúdenie parlamentu a sme pre nás je veľmi dôležitá tá pridaná hodnota. Ďakujem pekne. ora il dibattito con gli oratori. Ďakujem pekne. A teraz tu máme rečníkov mene politických skupín. Pani Del Castillo, nech sa páči. Ďakujem pekne. Pani predsednička, vážený pán komisár, myslím si, že vaše objasnenie bolo veľmi logické a pochopiteľné. Je to dôkazom, dalo by sa povedať, zdravého ľudského rozumu. Ale čo sa týka tých jasných vysvetlení, častokrát je to v protiklade s ďalšími pochopiteľnými úvahami. A teraz v Európskom parlamente sme chceli poukázať na to, že tento nástroj, ktorý zaznamenal veľký úspech, jednoducho dôležité, aby sa tieto výsledky nestratili. A to jednoducho preto, lebo sa ponúkajú isté teoretické e, riešenia, ktoré teoreticky mohli byť e, lepšie, efektívnejšie, ale zároveň mohli viesť k tomu, že by ten nástroj pokračoval, pričom si musíme uvedomiť, že je to nástroj, ktorý prispel k tomu, že sa z neho odvodili viaceré menšie programy, ktoré dosiahli to, že sa podarilo dosiahnuť významné energetické úspory. Nechcem spomínať všetky príklady, ale napríklad Greenmark, Solar Keymark, to sú všetko programy alebo výsledky, ktoré sú prepojené s týmto programom. A všetko sa to opiera o jeden dôležitý pilier. Práve v čase krízy je to veľmi dôležité pre jednotlivé štáty. Musíme podporiť inovácie. To znamená, že tie štáty, tie spoločnosti, ktoré nemajú inovácie a ktoré nepoužívajú ako motor svojho vývoja, tieto spoločnosti nemôžu prežiť tomto globalizovanom svete. A takýto nástroj, ktorý bol veľmi prospešný na to, aby sa podporili, vyvinuli inovácie v oblasti energetiky, to je nástroj, ktorý samozrejme potrebuje naďalej. Práve preto, pán komisár, by som chcela na vás apelovať. Chceli by sme vás požiadať, aby tento dôležitý nástroj jednoducho iba neukončil svoju platnosť, svoje fungovanie. To znamená, že musíme e, veľmi obozretne plánovať ďalšie fungovanie tohoto nástroja, je tu riziko, že by ten nástroj sme stratili a už by tu nebol. Ďakujem pekne. Teraz za skupinu SAD pani Van Bremt na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsedníčka, vážený pán komisár. Pevne verím, že sprostredkujete moje posolstvo vášmu kolegovi, lebo vašej kolegyni, lebo my nie sme veľmi spokojní s tou odpovedou, ktorú ste nám poskytli. Ak chceme, aby sa implementovala energetická nezávislosť, tak potom čo musíme spraviť? No, potom musíme vlastne vedome staviť na to, aby do roku 2050 sme boli plne zásobovaní energi- e, alternatívnymi zdrojmi energie, teda obnoviteľnými zdrojmi energie, aby sme to mali významnú mieru energetickej účinnosti. Na to potrebujeme samozrejme programy, ako je napríklad inteligentná energia Európa. Preto je dôležité, aby sa pôsobilo aj na lokálnej úrovni, aby sme prostredníctvom malých súm zahájili dôležité iniciatívy. Pán komisár hovorí o tom, že energetická účinnosť je vlastne ľahko dosiahnutelný zdroj, ale samozrejme na to potrebujeme tiež mať e, dostatočné zdroje a toto nás zaujíma. To znamená, že dôležité je vedieť, aké sú tie prostriedky, ktoré slúžia na tieto účely. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz mám pocit, že pán Kursky nie je v miestnosti. To znamená, že slovo má slovo má na 1,5 minúty pán Sosa Wagner za nezaradených. Ďakujem pekne za slovo. Spomínalo sa, že viac svetla potrebujeme. To spomínal veľký básnik. A toto by sme mohli použiť pre našu rozpravu, mohli to trošku upraviť. Ale musíme si uvedomiť, že, e, že e, Európa, ktorá nebude mať dostatok energií, jednoducho je v zložitej situácii. Akým spôsobom chceme podporiť ekonomiku a zároveň brániť tomu, aby sa e, mrhalo energiami. Toto je veľmi dôležitá otázka aj pre našich občanov. Práve v súčasnosti, keď zažívame hospodárskú krízu, hovoríme o tom, aké je nutné mať rozličné úsporné opatrenia, by sme mali konať aj v tejto oblasti. A položme si otázku, ako implementovať tieto pekné slova v realite. Ide tu o úspory a zároveň musíme zabezpečiť investície do veľkých projektov, ako napríklad vybudovať infraštruktúrne siete. To sa už spomínal, na to existujú určité plány. Dôležité je vyvinúť konkrétne úsilie a ktoré bude intenzívnejšie ako doteraz, aby sa vytvoril tento silný základ pre Európu. Iba dobrá politika v oblasti energetiky, úsporná politika v oblasti energií môže zabezpečiť to, že Európa pôjde správnym smerom. To znamená, že všetky tie upresnenia, ktoré pochádzajú z strany komisie, ktoré nám stanovia ďalší smer, to je to, čo vítame. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz e, vystúpia E, ďalší rečníci a ako prvý má slovo pán, pán Mesároš. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážený pán komisár. Európska únia musí podporiť inovácie, takto musí zabezpečiť udržateľné zásobovanie energiami. Ruská plynová kríza, nukleárna katastrofa, o Fukushime ubudajúce fosílne zdroje vedú k tomu, že musíme veľmi rýchlo nájsť riešenie pre dodávky energii v budúcnosti. Tento program, o ktorom hovoríme, a kde komisia hovorí, že aké máme ciele v oblasti energií, bezpečné a čisté zdroje energie, a že chceme zvýšiť energetickú účinnosť a zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie a zároveň znížiť emisie skleníkových plynov. To sú to naše ciele. Dôležité je podporiť prostrednícom týchto programov malé a stredné podniky, podporiť inovácie, vytvoriť pracovné miesta a samozrejme podporiť výskum a vývoj. Napriek týmto všetkým cieľom najbližšom plánovacom období. Žiaľ, plán, tento plán, tieto plány, tento program nemá garantované miesto. Preto by som chcel apelovať na komisiu, aby garantovala ďalšie pokračovanie tohoto programu. Napriek tomu, čo sa stalo v Fukushime, podľa môjho názoru, energie, eh, jadrová energia patrí medzi, medzi inteligentné energie. Je to čistá, CO2 neutrálna a spolahlivá energia. Máme tu projekt ITER, ktorý by mohol viesť tomu, aby sme v budúcnosti mali takéto reaktory. Preto je dôležité, aby sa jadrová energia stala pevnou súčasťou programu pre inteligentné energie EÚ. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz má slovo pán Enču na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja som toho názoru, že úspech programu, o ktorom diskutujeme, je vlastne dostatočným dôkazom na to, že je to dobrý a prospešný nástroj. Preto som za to, aby tento program ďalej fungoval. Zároveň požadujem jeho zlepšenie. To je dôležité, aby tento program bol viditeľnejší v rámci toho programu Horizon 2020, ale musíme zdôrazniť ten dôležitý aspekt. Dôležité je, aby tento program bol lepším spôsobom podporovaný, aby poskytol lepšiu podporu zároveň aj v nových členských štátoch. To znamená, že musí pomáhať aj tým štátom, ktoré zatiaľ do neho neboli zapojené. Toto musíme podporovať. Potom dôležité je samozrejme informovanie. To sa týka jednotlivých projektov a prístup k finančným prostriedkom. Toto by viedlo k tomu, že by sme boli výtelnejší na európskej úrovni a viedlo by to k tomu, že by sa podarilo prekonať priepasti v oblasti dodávok energie. Ďakujem pekne a teraz má slovo pán Kováč na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Program Inteligentná energia Európa je rozhodne výbornou iniciatívou z hodnoverného zdroja. Nemám, nemôžeme mať žiadne pochybnosti, že by sa podarilo dosiahnuť všetky ciele a že by Európa sa stala konkurencieschopnejším regiónom porovnaní s ostatnými regiónmi sveta. Nerobme si ilúzie, že Čína sa na nás pozerá a už sa obáva toho, že v Európe nastane nejaký úžasný vývoj. No ale máme trošku, možno, že sa teraz nás ešte smejú, lebo možno si myslia, že aj keď sa to všetko potápa, nepodarí sa nám nájsť riešenie. Dôležité ale pristupovať tomu racionálne. Ja som už poukazoval na určité úspechy. To znamená, že máme tu, tak povedať, pacienta, trh s elektrinou, musíme ho zotaviť, aby sa postavil na nohy. A toto je možné. A na tieto účely nie je nutné vynaložiť nejaké obrovské eh, finančné prostriedky. Situácia je taká, že iba málo ľudí si môže dovoliť tie energetické produkty, ktoré má k dispozícii, väčšina si to nemôže dovoliť. Postaviť jadrové elektrárne, áno, to robí Čína, a Európa sa stáva skanzenom, kde očividne v budúcnosti budeme svietiť iba sviečkami. Ďakujem. Grazie. La parola Ďakujem pekne. A teraz pani Jažloviečka na 1,5 minúty. Pani przewodnicząca, Ďakujem pekne, pani dámy a páni, pán komisár. Jeden z hlavných cieľov stratégie do roku 2020 je znižovanie emisí skleníkových plynov a podpora zelených technológií. Toto je cieľ, ktorý je veľmi zložité dosiahnuť v rámci súčasnej krízy, takže mali by sme byť radi, že tu máme program Inteligentná energia Európa. Jeho fungovanie dokázalo, že tie predpoklady, ktoré sa schválili v rámci toho programu, dokázali zvýšiť energetickú účinnosť a dokázali podporiť obnoviteľné zdroje energií a zároveň aj posilnili výmenu informácií medzi e, podnikateľskou sférou a vedou a výskumom. Myslím, že je dôležité, aby sme boli otvorení novým technológiám a novým zdrojom energií. Dôležité aby tie členské štáty, kde je nutné skutočne vykonať zmenu, aby sa podarilo znižiť emisie CO2, aby sme im pomohli, je dôležité hľadať nové zdroje energií, ktoré posilnia našu nezávislosť. Jedna z možností je bridlicový plyn. Takéto zdroje sa objavili v Polsku a samozrejme nutné posúdiť tieto zdroje. Sú tu profesionálne týmy, ktoré spolupracujú s výkonnými agentúrami, takže možno by bolo dobré spoliť otázku, či tieto skúsenosti by sa dali nejako pretaviť do iných nástrojov, aby sa podarilo posilniť energetickú účinnosť a účinnosť našich e, krokov. Ďakujem pekne. A teraz má slovo pani Hercog na jednu minútu. Thanks, Chairman. So, Commissioner. Ďakujem pekne, pani predsednička. Máme stratégiu EÚ do roku 2020, máme tu program Inteligentná energia Európa, máme tu výkonnú agentúru pre, pre inovácie, máme aj ďalšie možnosti. No a vy nám hovoríte, že najlepšia cesta je všetko krátiť. Krátiť ten, toto, ako sa môžeme dosiahnuť, ako môžeme dosiahnuť naše ciele. Musíme zlepšiť účinnosť, musíme ju posilniť v celej Európe Musíme to zapojiť viac malých a stredných podnikov, to je tá správna cesta, toto podporuje parlament. A čo sa týka horizontu 2020, v tejto súvislosti musíme diskutovať v väzročnom finančnom rámci v najbližších mesiacoch. Grazie, la parola all'onorevole Pirillo per un minuto. Ďakujem a teraz pán Pirillo na minútu a pol. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vážený pán komisár, kolegyne, kolegovia. Program Inteligentná energia Európa je jedným z najúspešnejších programov EÚ. Viac než 500 projektov bolo financovaných, máme viac než 3000 partnerov a väčšina z nich sú malé a stredné podniky. Program je naozaj skutočnou pridanou hodnotou v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a v oblasti účinného využívania energie. Rovnako ako kolegovia, predrečníci, mám obavy o, budúčno, o budúcnosť tohto programu zohrával dôležitú úlohu v budovaní povedomia a pri výmene osvedčených postupov a pokiaľ ide o uplatňovanie politík e, Európskej únie v oblasti energie. Preto mám otázku na Európsku komisiu, čo zamýšľa robiť, e, pokiaľ ide o tento program, pretože zrušiť ho e, by sklamalo mnohé očakávania v rámci ktorej časti viadočno-finančného rámca sa objaví financovanie tohto programu. Ďakujem pekne a teraz e, prejdeme k časti rozprávy Catch the Eye. Ako prvý dostáva slovo pán Kelly. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. No, ja viem, že je veľmi zložité dohodnúť sa na európskej úrovni o čomkoľvek, a preto v otázkach, ktoré súvisia s úsporami energie a s efektívnosťou, to trvá veľmi dlho dostať sa do verejného povedomia. Myslím si, že hlavne vďaka úspechu programu Inteligentná energia Európa sa to teraz ale deje čoraz viac, čoraz častejšie. A ja osobne som za posledné mesiace bol naozaj prekvapený, koľko miest, koľko obcí, koľko podnikov eh, ma oslovilo s projektami eh, s cieľom zabezpečiť úsporu a efektívne využívanie energie. Takže z toho dôvodu je veľmi dôležité, aby tento program naďalej pokračoval, buď to v súčasnej forme, alebo integrovaný eh, do MFF. Takže Včera sme mali vo výbore ITRE komisára a dúfam, že aj pani Gigan Quinn eh, budú spolupracovať eh, a pripravia taký balíček, aby sme dosiahli tú úsporu 80% roku 2050. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz dostáva slovo pani McGuinness. Ďakujem, pani predsednička. Myslím si, že komisár pochopil to, čo tu hovorí Európsky parlament, že tento program sa nám páči, že je jednoduchý, že funguje a chceme, aby aspoň jeho ciele boli eh, zachované a aby boli zakotvené možno v inom programe. My naše ciele, eh, pokiaľ ide o energetickú účinnosť, nedosahujeme a naozaj široká verejnosť sa musí zapojiť do týchto otázok, e, tak aby sme naozaj dosiahli tú zmenu. Pokiaľ ide o Horizon 2020, e, tu nás znepokojuje to, že tento koncept inteligentnej energie by sa možno mohol vytračiť, vytratiť pardon, v rámci tohto širšieho programu a preto je potrebné, aby ste nás ubezpečili, že sa to neudeje, že sa to nestane. Na záver by som chcela povedať, eh, že ak to nie je pokazané, prečo sa to snažíme opraviť. A ja si myslím, že eh, toto je odkaz, ktorý by ste mali dozvať vašim kolegom. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz dostáva slovo pán poslanec Matula. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, vážený pán komisár. Inteligentná energia Európa je to dobrý, dobré východisko pre udržateľné riešenia a inteligentné využívanie zdrojov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, pokiaľ ide o priemyselnú spotrebu, spotrebu v sektore budov a tak ďalej. Toto všetko e, sú nástroje, ktoré potrebujeme na to, aby sme zabezpečili udržateľnosť v Európskej únii. Snižovanie emisí a splňanie ambicióznych cieľov, ktoré si Európska únia stanovila, toto sa musí riešiť najskôr na lokálnej a regionálnej úrovni, ale potrebujeme určitý centrálny rámec, potrebujeme lepšiu informovanosť jednotlivých e, orgánov na e, týchto úrovniach. Čisté automobily, udržateľné vykurovanie a chladenie budov, mestská mobilita, e, programy Managed Energy. Toto všetko sú konkrétne kroky k dosiahnutiu udržateľnosti v mestách. Nástroje komisie a Európskej investičnej banky môžu prispieť k dodržaniu uh, trvalej udržateľnosti. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz dostala slovo pani Merkis. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážený pán komisár. Ja pokus komisie o zjednušenie. Tento pokus považujem za dobrý, ale prosím, nevynachádzajme znova koleso. Keď niečo dobre fungujeme, tak si to ponechajme, nemeňme to. Preto si myslím, že program Inteligentná energia Európa, tento podľa mňa dobre funguje, vy to predsa sám potvrdzujete, pán komisár, všetci to tu potvrdzujú. Je naozaj výborné, že my ako Európske spoločenstvo že práve v tejto oblasti dosahujeme také pokroky. Včera to povedal aj komisár Oettinger. Ešte nás chce poinformovať o tom, do ktorého rozpočtového riadku budú tieto prostriedky vpísané. Podľa mňa je nepotrebné nejakým e, spôsobom toto tu um, riešiť. Bolo by dobre, keby sme boli vždy včasne informovaní a možno by ste nám mohli e, povedať, kde bude zaradený tento program, aké tam budú prostriedky, aké ciele, či ten program bude rozšírený, či bude predložený v budúcnosti a či v rámci programu Horizont a v rámci väzečného finančného rámca tieto projekty budú môcť e, pokračovať. Horizont 2020 tam ide o výskum a vývoj, to je priorita, ale takéto praktické programy, kde spolupracujú malé a stredné podniky, takých je málo a musíme sa na ne viac zamerať. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz dostáva slovo, alebo dostala by slovo pani Tikau, ale tá tu nie je. Takže dávam slovo pánovi Balčitisovi. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážený pán komisár. Program Inteligentná energia Európa, odkedy bol predstavený v roku 2003, sa naozaj stretol s obrovským záujmom. Viac než 2000, pardon, viac než 200 rôznych projektov bolo realizovaných, ktoré prispievajú k vedomostnej spoločnosti, k energetickej účinnosti, k obnoviteľným zdrojom energie. No, ja zdieľam tie obavy, e, ktoré tu odzdeli, pokiaľ ide o budúcnosť tohto mechanizmu. Tento problém by podľa mňa mal byť zachovaný aj v rámci ďalšieho finančného výhľadu, finančného rámca, tak aby sa podporovali malé a stredné podniky, e, výskumné zariadenia, aby sme dosiahli ešte väčšiu pridanú hodnotu v celej Európe. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz sa dostáva slovo pán Alves. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Áno, chceme sa stať vedomostnou ekonomikou, chceme podporovať obnoviteľné zdroje energie, chceme takto znižiť, znižiť našu závislosť od dovozu ropy. A toto je dobrý nástroj na to, uh, investície je potrebné navýšiť, je potrebné viac investovať napríklad na Azoroch. Máme vynimočný geotermický potenciál vzhľadom na to, že ostrovy sú um, sopečného pôvodu a preto potrebujeme uh, takéto obnoviteľné zdroje energie. Napríklad v uh, San Migueli už uh, produkujeme z geotermálnych zdrojov veľké množstvo energie v určitých e, častiach roka tiež využívame prílivovú energiu. A máme tu aj jeden ostrov, ktorý e, je v plnej miere na 100% zasobovaný z obnoviteľných zdrojov energie, takže potrebujeme sa ponaučiť o takýchto modelových um, regiónov. Teraz má slovo pán Paška. Ďakujem za slovo, vážená pani predsedajúca, vážený pán komisár

na túto dnes už veľmi aktuálnu otázku. ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne a teraz dostáva slovo pán Siekierský. Ďakujem, pán predseda. Program, o ktorom tu hovoríme, má za cieľ posilniť účinné využívanie energie. My naše zdroje energie nevyužívame dostatočným spôsobom, náležitým spôsobom a je dôležité, aby existujúce programy obsahovali alebo zasiahli čoraz väčší počet príjemcov. Myslím si, že vzdelávanie, osveta v oblasti energetickej účinnosti a úspory energie Myslím, že to je vec, ktorá si zaslúži našu podporu tak, aby sme vytvorili naozaj udržateľný rozvoj. Zmeny v našej politike, v akejkoľvek by mali eh, byť eh, environmentálne prospešné. Týka sa to emisí CO2 a úspor energie. Je to veľmi dôležité eh, z hľadiska nášho záväzku voči ďalším generáciám. Musíme ponúknuť moderné riešenia v oblasti energie. Musíme viac využívať obnoviteľné zdroje. Ďakujem. Ďakujem pekne a posledné vystúpenie predniesie pani Tikal. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Požadujeme pokračovanie programu Inteligentná energia Európa je v ďalšom viacročnom finančnom rámci. Tento program IEE e podporuje inteligentné riešenia, pokiaľ ide o energiu v ro- období rokov 2007 až 2013. Tu máme 730 miliónov eur k dispozícii. Toto je 75 ehm, podporovaných prostriedkov alebo prostriedkov na podporované programy. Máme tu už viac než 500 projektov, e, ktoré trvajú 2 či 3 roky. Minimálna účasť musí byť 8 až 9 krajín, 3000 osôb z viac než 31 projektov z toho profitovalo. V sektoroch ako napríklad doprava, priemysel, energetická účinnosť, e, e, renovácie budov a tak ďalej. Toto všetko sú veľmi pozitívne výsledky, ktoré priniesol tento program s cieľom z konkurencie schopniť Európu. V tomto roku sme mali 476 projektov z 328 škôl, bratane Norska a Chorvátska. Poprosím vás, pán komisár, aby tento program eh, fungoval aj v rámci ďalšieho viacočného finančného rámca. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz dostane slovo pán komisár Levandovský. Vážená pani predsednička, ctení poslanci, poslanky, nemusíte ma presviečať o účinnosti tohto programu, ktorý tak dobre funguje, o účinnosti a efektívnosti využitých nákladov, o tých 743 miliónoch eur, ktoré boli využité ako páka na to, aby sa ešte viac zvýznamnil dopad pozitívnych výsledkov tohto programu. Zároveň aj pomoc pre malé a stredné podniky. To je takisto súčasť tej spolupráce s 3000 partnermi, kde máme 1500 partnerov, ktorých sme mohli klasifikovať ako malých a stredných podnikov. A stanovisko parlamentu, musím to zopakovať, nebolo viditeľné iba vzťahu, vo vzťahu k tomu, že Európsky parlament e, podporil navýšenie rozpočtu o 10 miliónov eur a pre ďalší rok o 7,5 milióna eur. Toto je jasný záväzok, ktorý sa odrazil aj v rozpočtových riadkoch a takéto záväzky sa jednoducho nemajú vytrácať. Pretože takéto záväzky a ich plnenie vedie aj k plneniu cieľov Európa 2020 kontexte tých siedmých prioritných oblastí, ktoré sme si stanovili. Musíme však reagovať aj na potreby zoštihľovania jednotlivých programov, zoštihľovania, e, to znamená v tom zmysle, ako to bolo nahodno, označené v tých jednotlivých evaluáciách, jednotlivých programoch. To znamená, aj v budúcnosti, keď tu budeme mať určité úspory, budeme sa musieť snažiť E, využívať menšie finančné prostriedky, budeme sa musieť pozrieť na to, ako tieto peniaze využiť lepším spôsobom. A to je tiež súčasť toho zoštihľovania týchto programov. Ale tu nehovoríme o rušení programov, a zvláštne takých, ktoré tak dobre fungujú. Aká je budúcnosť tohoto programu? Mm, budeme to musieť celé vybudovať v kontexte tých rámcov, ktoré máme k dispozícii a máme pocit, že ten, e, tá rastúca obálka pre to obdobie 2020, kde, až, sa to navýšia až do 80 miliard eur, e, kde tá čiastka energetiky sa klasifikuje ako hlavne pod termínom bezpečná energia. Jednoducho v tomto zmysle sa nemôžeme vzdávať takých prvkov, ako je bezpečnosť, ktorá je pre náš kontinent absolútne kľúčová. My od toho závisíme a pre budúce roky, takisto aj v tom kontexte obdobia roku 2020, bezpečnosť je kľúčovou otázkou, ale ten element a prvok energie, ktorý tu je klasifikovaný ako energia, ktorá má byť čistá a udržateľná, to je našim cieľom a my sa tomuto cieľu opätovne priznávame. Tento záväzok musí byť viditeľný aj v tých finančných, v tých finančnom kontexte a musíme sa snažiť nájsť čo možno najlepšie využitie týchto prostriedkov na to, aby sme dosiahli tieto ciele. Ako viete, obnoviteľná energia je v úplne na najvyšších priečkách eh, jednotlivých priorít a aj v jednotlivých prechodných regiónoch, regiónoch, ktoré sú pod úrovňou 90 eh, HDP per capita. V takýchto regiónoch jednoducho máme limitované finančné prostriedky a napriek tomu energetika a zelená energia je prioritou, pokiaľ ide o jednotlivé záväzky. To znamená, musíme zabezpečiť inteligentnú energi- energiu aj v kontexte viacročného výhľadu, to znamená až do výšky miliard, nechcem hovoriť o stovkách miliónoch, ale chcem hovoriť, že to je rastúci, rastúca obáka, ktorá bude stále väčšia a my takýto postup musíme zabezpečiť aj pre obdobie roku 2012 a ďalej. A v tomto zmysle aj úloha Európskeho parlamentu je dôležitá, pokiaľ ide o formovanie jednotlivých, e, jednotlivých politík v kontexte viacročného rámca. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán komisár. Týmto uzatvárame tento bod. A ďalším bodom programu je správa Andreasa Švába, ide o politiku hospodárskej súťaže EÚ. Takže hneď dám slovo e, pánovi Švábovi. Má slovo, nech sa páči. Pani predsednička, kolegovia, kolegyne,